Item number 16. Bod číslo 16. Drahí kolegovia, je mi potešením privítať ministra eh, zahraničia eh, Chorvátskej republiky, pán E, Gordon Grlič Radman. Dobrodošli, dobrý deň. Vítajte vo výbore pre zahraničné záležitosti. Minulý útorok sme mali e, prezentáciu na plenárke o ambicioznom e, programe chorvátskeho predsedníctva premiérom Plenkovičom. Dnes tu máme ministra zahraničia. Pán Goran Grlič Radman už bol vo výbore INTE dnes dopoludnia, a teraz je s nami. E, chceli by sme s vami diskutovať o prioritách zahraničnej politiky vášho predsedníctva, čo spadá pod e, e, nadpis Vplyvná Európa, ako ste to nazvali v programe vášho predsedníctva. No a bezodkladne by som vám udelil slovo. Máme čas 55 minút na to, aby sme Ehm, diskutovali o vašich prioritách. Ehm, určite sa viacerí kolegovia budú chcieť opýtať otázky, takže vítajte a chcem privítať aj zvyšok vášho týmu. Ehm, takže nech sa páči. Ďakujem, pán McAllister, som veľmi rád, že dnes popoludní som s vami, no ale e, vy ste hovorili po anglicky, čiže aj ja prejdem do angličtiny a neskôr možno Mm, e, prejdem aj do chorváčtiny, pretože e, to dobré, že sme členmi e, Európskej únie, je, že chorváčtina je úradný jazyk. Takže dámy a páni, bolo mi veľkým, je mi veľkým potešením, že som tu dnes s vami. V tomto zmysle sa teším, že vám predložím, môžem prezentovať priority e, predsedníctva, ale e, pokiaľ ide o dialog k viacerým témam, e, mali by sme, teda chceli by sme vám od pána Plenkoviča odovzdať pozdravy, ktorý je tiež čl členom tohto výboru. V 10 ročia vplyv EÚ na globálnej úrovni pri podpore demokracie a právneho štátu a rešpektovania ľudských práv um, bol um, pozoruhodný. Uh, náš vplyv uh, ešte naďalej nie je taký, aký by sme chceli a predstavuje to výzvu. Z toho dôvodu sme presvedčení, že uh, sila a vplyv EÚ vo svete by mal byť posídlnený na základe zahraničnej, obchodnej, rozvojovej politiky a na základe humanitárnych opatrení. Musíme nájsť spôsoby, ako prepojiť a harmonizovať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Zároveň e, potrebujeme e, najlepšie možné porozumenie zmien e, v našom susedstve, ako aj na globálnej úrovni. Iba takým spôsobom môže Európska únia konať ako silný globálny aktér a poskytovateľ bezpečnosti, multilateralizmu a Dôraz chorvátskeho predsedníctva v tejto súvislosti bude spočívať na stabilite a bezpečnosti v bezprostrednom okolí Európskej únie. Tu sa zameriame na podporu stability, bezpečnosti, e, odolnosti a reformných e, úsilí našich partnerov a susedov urobíme, e, čo bude v našich silách, aby sme e, napredovali pri rozširovaní, e, pokiaľ ide o bezpečnosť, stabilitu a v neposlednom rade, pokiaľ ide o prosperitu Európskej únie. Eh, doplnenie s krajinami, ktorých územie nie je súčasťou európskej integrácie. Toto nie je eh, náš dlhodobý cieľ. Bezpečnosť, stabilita a eh, prosperita juhovýchodnej Európy odráža bezpečnosť, stabilitu a prosperitu Európskej únie. Ako najnovší člen EÚ Chorvátsko chápe výzvy predvstupových reforiem, ako aj prínosy e, členstva EÚ. E, z toho dôvodu Chorvátsko zvolilo rozširovanie ako jednu z priorít nášho predsedníctva a e, hlavným podujatím bude summit o Západnom Balkáne. Budeme posudzovaní podľa nášho úspechu e, v bezprostrednom susedstve. Ako môžeme e, ovplyvniť svet, ak nie sme schopní ovplyvniť ani našich e, najbližších susedov? Európska únia má pádne dôvody, aby ostala zaviazaná k procesu konsolidácie na európskom kontinente a zároveň krajiny e, západného Balkánu musia pokračovať vo svojich reformách a plniť, e, aby splnili, splnili kritéria členstva EÚ. E, rokovania, otvorenie rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom bude signál, že Európska únia pristupuje k svojim najbližším E, susedom strategicky. Takisto e, Bosna a Hercegovina bude podporovaná na ceste k EÚ. E, chcem zdôrazniť, že toto je jedinečná krajina, ktorej stabilita a prosperita závisí od rovnosti jej občanov princíp musí ísť ruka v ruke s potrebou zabezpečiť individuálne práva všetkých občanov Bosny a Hercegoviny. Okrem toho, e, viac dynamiky e, e, v rokovaniach s Čiernou horou a Srbskom, aby Európska únia bola hmatateľným cieľom aj pre Kosovo. Turecko je kandidátska krajina a kľúčový partner pre Európsku úniu. Naše e, vzťahy s Tureckom sú zložité, máme koncenzy, ale máme aj e, jasné záujmy, spoločné záujmy, predovšetkým čo sa týka migrácie. Mali by sme viesť strategický a pragmatický dialog s Tureckom, inak Európska únia bude strácať vplyv e, s týmto štátom a pokiaľ ide o východ, e, Chorvátsko chce mm, približovať našich východoeurópskych partnerov k Európskej únii. E, zameriavať sa budeme na e, definíciu priorit v politike e, s východným partnerstvom po roku 2020. E, summit v júni o východnom partnerstve e, v Bruseli sa bude tomuto venovať. Dôraz bude na dosiahnutie hmatateľných cieľov pre občanov. Naše úsilia smerom k Ehm, jasným riešeniam krízy na Ukrajine ehm, musia pokračovať napriek výzvam. Je tu ehm, potreba vyriešiť otázky vzájomných záujmov s Ruskom. Existujúci rámec založený na piatich princípoch a v nových princípoch naďalej platí a poskytuje viac priestoru pre selektívne zapájanie. Pokiaľ ide o e, juh ako e, krajina Stredomoria, kladieme dôraz na e, južné susedstvo a teda e, tieto regióny. E, situácia v Líbii je veľmi vážna a situácia na Blízkom východe ovplyvňuje Európsku úniu mnohými spôsobmi. E, už sme o tom diskutovali. Dúfame, že E, Berlínska konferencia e, bude e, predstavovať obrad, je dôležité, aby sme skombinovali úsilia s medzinárodnými partnermi a, zapa- a zapájali sa na riešeniach eskalácie kríz a aby sme riešili množstvo rôznych víziev. Ehm, naďalej bude koncentrácia prevládať na Syrii, e, e, Líbii, Iránu, Iráne, Iraku a Perskom zálive. E, budeme sa snažiť o zlepšenie stability, ako aj zlepšenie stability a bezpečnosti pre našich vlastných občanov. Európska únia podporuje mierové, inkluzívne a schodné riešenia, udržateľný rozvoj, humanitárnu pomoc, stabilizáciu a rekonštrukciu Mimoriadný dôraz by sa mal klásť na riešenie migrácie, boja proti terorizmu, radikalizácie a e, násilného extrémizmu. E, vytvorenie podmienok pre e, trvácnú stabilitu a mier, týmto vlastne vytvoríme cestu aj pre návrat utečencov. Implementácia Eh, agendy eh, OSN 2030 a mm, posilnené úsilia členských štátov EÚ v, eh, v medzinárodnom rozvoji bude dôležitým bodom na našom programe, ako aj potreba treba koherentnejšie riešiť univerzálny problém klimatických zmien. V tomto zmysle zabezpečenie efektívneho a konzistentného financovania mm, externých akcií E, pre multilaterálny finančný rámec po roku 2030 je nevyhnutný, aby sa e, Európe umožnilo zohrávať vplyvnú rolu vo svete. Komplexná stratégia EÚ e, s Afrikou je jeden z hlavných cieľov Európskej komisie. Budúcnosť afrického kontinentu bude mať priamy vplyv na budúcnosť sveta. Potrebujeme dlhodobé partnerstvo medzi Európskou úniou, a Afrikou, e, ktoré bude zavlané, založené na spoločných záujmoch. Potom e, transatlantické vzťahy, na tých treba poplacovať. Transatlantické partnerstvo je naďalej pilierom mieru a stability celosvetovo a e, vždy to bol zásadný element európskej bezpečnosti a prosperity bez ohľadu na naše rozdielnosti v niektorých otázkach budeme naďalej spolupracovať so Spojenými štátmi na Ehm, e, vytváranie stability v našom susedstve, e, spoločnom e, reagovaní na spoločné hrozby, ako terorizmus, nevydávanie, migrácia a ehm, teda nešírenie zbraní a migrácia a energetická bezpečnosť. V Ázii sa zameriame na konektivitu a vytvorení správnej rovnováhy pri vzťahoch v Číne. Konektivita je druhý pilier priorít predsedníctva vo všetkých aspektoch ekonomických, infraštruktúrálnych, eh, digitálnych a konektivita medzi ľuďmi. Eh, je to eh, nevyhnutný nástroj pre spolupráciu v stále viac fragmentovanejšom svete a je to kľúčom k našej globálnej konkurencie schopnosti. Dva samity EU-Čína sa uskutočnia E, dodatočne k samitu 17 plus 1 a musíme zabezpečiť jednotu, koherentnosť a e, spoločné ciele pre oboch. E, naďalej budeme posilňovať strategické partnerstvo aj s Latinskou Amerikou. Tento kontinent čelí mnohým výzvam a nestabilita, tak politická ako aj ekonomická, sa bohužiaľ zvýšila. Tu očakávame, že sa bude naďalej klásť e, pozornosť Venezuele a pomáhať e, susedským krajinám pri e, riešení migračného nátlaku. Potom ďalší strategicky dôležití partnery Kanada, Mexiko, Brazília, India, Južná Afrika, Kórea, Japonsko a Austrália. Táto spolupráca Ehm, je mm, kľúčom k zabezpečeniu toho, aby boli zachované naše, globálne, naše nástroje na globálnej úrovni. Ehm, pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu, aj tu chceme zabezpečiť lepšiu koherentnosť ehm, v rámci súčasných víziev. Budeme naďalej posilňovať spoluprácu s NATO, zlepšíme obranný priemysel, s dôrazom na malé a stredné podniky a výskum, e, potom e, spoločná bezpečnostná a obranná politika, toto je súčasť nášho integrovaného prístupu. Na záver, chorvátske predsedníctvo e, prišlo v časoch, ktoré sú veľmi náročné pre EU, ako aj pre Chorvátsko. Pred 30 rokmi nik netušil, že Chorvátsko bude mm, nezávislou krajinou a teraz 28 rokov eh, po rekonštrukcii Chorvátska sme nielen členmi rodiny, ale dokonca predsedáme Európskej únii a eh, na to sme naozaj hrdí. Vy možno eh, nevnímate, ako sa my cítime, ale naozaj sme hrdí a to preto, lebo je to historický okamih pre Chorvátsko byť e, v kresle predsedania, predsedníctva Európskej únii. Je to pre nás naozaj e, status, na ktorý sme hrdí. E, splnili sme všetky ciele zahraničnej politiky, ale teraz naše priority nie sú len chorvátskymi prioritami, sú to európske priority, sú to aj vaše priority, lebo my sme naše národné priority splnili. Samozrejme, ešte nejaké priority, e, napríklad e, vstup do, Schengen, do, do Schengenu, do eurozóny, ešte budú doplnené, ale e, sme súčasťou toho No a táto skutočnosť nás ešte viac motivuje v našich ambíciách a v našej determinácii viesť a e, reprezentovať Európsku úniu najlepším spôsobom. Svet je plný víziev, preto Európa by mala byť silná. Ďakujem za vašu pozornosť. Chvála liepa. Chvála lijepo. Thank you, Minister. For... Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem pekne za úvodné slova. A teraz máme zhruba 35-40 minút na výmenu názorov a navrhol by som, vážený pán minister, že teda urobíme prvé kolo s predstaviteľmi skupiny a potom druhé kolo. E, súhlasíte? Dobre, tak za EPP dostane slovo pán Gáler alebo pán Sovko, pani Sovko. Žilina, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. ja sa spýtam moju otázku v chorváčtine, pretože máme veľkú príležitosť, že tu máme chorvátske predsedníctvo a poprvýkrát tu máme teda ministra zahraničných vecí Chorvátska a koordinuje teda politiku zahraničnej, oblasti zahraničnej politiky, takže poprosím vás, dajte si sluchátka. Vážený pán minister, vítajte, vítajte v Európskom parlamente. Vítame vás vo výbore pre zahraničné záležitosti. Vítajte. Ďakujeme pekne za predstavenie vašich vízií, pokiaľ ide o oblasť zahraničnej politiky a ďakujeme za podporu pozitívnych prístupov v oblasti toho, čo Európska únia chce v najbližších mesiacoch dosiahnuť, pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti a obrany. Pokiaľ ide o summit, ktorý sa má zorganizovať pod chorvátskym predsedníctvom, Takže ten summit, ktorý sa tu bude koordinovať, v rámci chorvátskeho predsedníctva. Uvidíme teda, ako sa vyjadria ministri ohľadne toho v rámci, potom neoficiálnom dokumente z Fran- zo strany Francúzska k témam, pokiaľ ide o neotvorenie rokovanie, pokiaľ ide o Severné Macedónsko a Albánsko. E, vy ako sprostredkovateľia istotne sprostredkujete pozitívny signál, aby sa odblokovali tieto negatívne vplyvy a vytvorili sa ďalšie vzťahy s týmito krajinami na to, aby, obi, aby obidve krajiny mohli postupovať ďalej v rámci procesu rozširovania. Ale pokiaľ ide o moju konkrétnu otázku, čo chcete robiť v rámci Bosny a Hercegoviny, ktorá je najzraniteľnejším štátom krajín Západného Balkánu, Európsky parlament vyčlenil už viaceré uznesenia, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, ktoré boli schválené z strany veľkej väčšiny členov Európskeho parlamentu. Ja viem, že tieto uznesenia nie sú záväzné, ale čo tu robíme, ak potom členské štáty a rada neimplementujú naše odporúčania? No už niektoré z týchto odporúčaní budú súčasťou diskusie pod chorvátským predsedníctvom, predovšetkým pokiaľ ide o ústavné aspekty týkajúce sa práve Bosny Hercegoviny. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj ja vám. raz zostane slovo Tonino Picula. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán minister, vítajte v Európskom parlamente na schôdzi Európskeho parlamentu pre zahraničné záležitosti. Okrem toho, e, prioritou, e, prioritou e, chorvátskeho predsedníctva je takisto Severné Macedónsko. To, čo sa stalo, je pozitívny príklad rozširovania únie, ale bohužiaľ od roku 2013 sme skonštatovali istú saturáciu a únavu z politiky rozširovania a to potom viedlo e, k vetu niektorých členských štátov, pokiaľ ide o otvorenie rokovacieho prístupového procesu so Severným Macedónskom a Albánskom parlament reagoval a hlasoval proti tomuto rozhodnutiu, vyjadril svoju nespokojnosť a je jasne v prospech rozširovania na budúce mesiace sme pripravili zverejnenie novej metodológie pre rozširovanie. Ako chcete využiť vašu pozíciu predsedníctva, aby ste pozitívne ovplyvnili e, Európsky summit v Záhrebe v máji, tak aby sa tam vytvorili podmienky pre otvorenie negociačného procesu so Severným Macedónskom a Albánskom? Prostredníctvom dvoch našich odporúčaní my podporujeme e, nevydanú spoluprácu s radou. Navyše e, v Líbii sa dohodlo prímerie. E, je to ešte stále slabé prímerie, ale je dôležité, že je tu a my musíme vynaložiť veľké úsilie na to, aby sa održalo. A ako sa môžu stredomorské krajiny angažovať počas vášho predsedníctva rady v prospech uspokojivejšieho riešenia e, víziev, ktoré pred, pred, pred nimi stoja v oblasti zahraničnej politiky. Prajem vám veľa úspechu aj pri riešení týchto medzinárodných kríz, pri harmonizácii e, všetkých otázok, ktoré ste spomenuli. Ďakujem, pán Picula, za Renew, pán Kuč. Kučiuka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vyjadrenie vašich názorov, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Už ma počujete? Takže ak sa budeme držať toho, čo povedala pani von der Leyen, ona predstavila veľmi ambiciózny cieľ, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu, čo je v poriadku a nám sa to veľmi páči ale predsa len myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa ponaučili z minulosti a vlastne nemali by sme teda slubovať veci, ktoré nemôžeme potom splniť. Ak Európska únia nie je presvedčená o pristúpení krajín Západného Balkánu do Európskej únie, tak by sme to jednoducho nemali slubovať. je veľmi dôležité, aby sme si stanovili priority. Ja to poznám ešte z bulharského predsedníctva. Počas bulharského predsedníctva sme mali za prioritu krajiny Západného Balkánu, ale treba byť ambiciozný aj v rámci tých priorit samotných. Máme tu viaceré návrhy metodológie. Niečo navrhuje Francúzsko, potom ďalšie skupiny krajín navrhli inú metodológiu a Chorvátsko chce zohrávať kľúčovú úlohu Máte nejakú predstavu ohľadne chorvátskej metodológie, určitú víziu v tejto oblasti? A ďalej, pokiaľ ide o Zagrebský summit, to je veľmi dôležitý summit, skúsenosť nám ukazuje, že všetky z týchto summitov e, zohrávajú kľúčovú úlohu, ktorá sa však stále zmenšuje. Ak si pamätáte, v roku 2003 sme mali summit v Tesalonike, potom sme mali summit v Sofii, ktorý nebol až taký dôležitý, bola tam iba deklarácia, stanovili sa konkrétne ciele, ktoré boli stanovené, ale nebola tam žiadna cestovná mapa, pokiaľ ide o stanovenie si konkrétne implementácie týchto cieľov. Takže aký cieľ má chorvátske predsedníctvo na Zagrebskom samite? A potom, po tretie, takisto ste hovorili o tom, že Európska únia a Turecko by mali byť partnermi hovoríte, myslíte na nejaké konkrétne mini stretnutie v rámci chorvátskeho predsedníctva. Počas bolárského predsedníctva sme sa stretli v veľmi dôležitom stretnutí v meste Varna. Bolo to zorganizované tak narýchlo, bolo to také mini stretnutie, nebolo to veľké, ale myslím, že sa tam prerokovali veľmi dôležité veci, ktoré boli prerokované na prospech oboch strán. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kiučuk, za zelených. Dostane slovo ďalší prihlásený. Nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pán Butikofer. Vítajte, pán predseda, pán minister. Ja som sa potešil, že ste zdôraznili úlohu connectivity, že to je dôležitý pilier v rámci zahraničnej politiky, ktorú budete vy podporovať v rámci vášho predsedníctva. Ja by som do istej miery rád na to naviazal a spýtal by som sa, ako zamýšľate implementovať túto prioritu v kontekste ďalšieho viazečného finančného rámca. Pretože pokým nebudeme dávať peniaze tam, o čom hovoríme, tak jednoducho konektivita nebude ničím iným, iba prázdnymi rečami. Takže ešte nadviažem aj na to, čo, spo, čo sa spýtala kolegyňa alebo kolega za Renew Europe, pokiaľ ide o tú metodológiu Zaznamenali ste návrhy ohľadne možnej novej metodológie, tak ako to bolo zverejnené v rámci ESVČ. A ste pripravení? Otvoriť možno dvere pre jednu z tých dvoch uchádzacích krajín, o ktorých sme tu hovorili, pokiaľ ide o Severné Macedónsko alebo Albánsko, alebo bude trvať na tom, že buď prídu obidve, alebo nepríde žiadna do Európskej únie. A po tretie, takisto ste spomenuli viacerokrát otázku ľudských práv. Hovorili ste o strategických a pragmatických dialogoch s Tureckom, ľudské práva neboli spomenuté, takisto to nebolo spomenuté v kontexte Afriky ani v kontexte Číny. Čo vlastne z praktického hľadiska e, venuje alebo zacieluje ľudské práva práve do epicentra oblasti zahraničnej politiky. A ďalej zahraniční aktéry sa snažia využiť naše rozpoltenie v rámci Európskej únie. Čína chce zastrašovať také krajiny ako napríklad Švédsko nedávno. Čo teda urobíte v tom zmysle, aby ste takéto rozpoly, rozkoly zažehnali, aby ste podporovali krajiny, ktoré sú takýmto spôsobom zastrašované zo strany externých hráčov. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my. ID, EKR a GUE sa nechcú prihlásiť. Dobre, takže to bolo to prvé kolo. Chcete reagovať teraz a potom bude druhé kolo. Čo preferujete? Ďakujem pekne. Ďakujem pani Zovko, Macedónsko. Republika Severné Macedónsko a Albánsko boli v centre záujmu a úsilia chorvátskych orgánov poč- počas rokovania o otvorení negociačného procesu. Stali sme sa jasným advokátom otvorenia týchto negociácií s Európskou úniou, pokiaľ ide o Severné Macedónsko tam bola otázka názvu, ktorá bola vyriešená kompromisným spôsobom. Táto podmienka bola splnená, takže ja si myslím, že Severné Macedónsko si e, skutočne zaslúžilo bez akýchkoľvek výhrad otvorenie e, negociačného procesu. Aj Albánsko dosia dosiahlo potrebný pokrok a my sme mali otvoriť rokovania s týmito dvoma štátmi. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, ako som povedal vo svojom úvodnom vystúpení, je to naša susedná krajina, zdieľame spoločnú históriu a v prezentácii som zdôraznil potrebu udržať, a, aby e, Bosna a Hercegovina fungovala stabilne e, v súlade s Daytonskými dohodami, E, tak aby tam mierou mohli nažívať všetky tri, e, všetky tri e, skupiny obyvateľstva bos, bosniacké. Všetky zúčastnené strany v Bosne a Hercegovine dochádzajú k, do, k dohode o reprezentatívnosti a volebnom zákone a rovnako sa to týka demokracie ako aj Európy. Chorvátsko bude odhodlaným zástancom rovnosti medzi všetkými národmi Bosny a Hercegoviny a pokiaľ ide o uznesenie Európskeho parlamentu, my sme nielen v predsedníctve rady, ale aj únie a vy a uznesenia Európskeho parlamentu vyjadrujú silné odhodlanie, silné presvedčenie a my sa zavezujeme počas nášho predsedníctva aktívne, pretože je to v záujme aj Chorvátska a všetkých ostatných podporiť e, Bosna Hercegovinu na ceste k integrácii. Ďakujem, pán e, Novi Cikulovi, ktorý, Piculovi, ktorý bol ministrom zahraničných vecí Chorvátska, pretože poprvýkrát e, tento summit e, pre západný Balkán bol organizovaný 4. novembra 2001. Potom to bola Sofia a Záhreb a ja si myslím, že to je dobrá, by bola dobrá tradícia organizovať takýto summit napríklad každé dva roky. Všetky postupné vlády v Chorvátsku majú e, veľké zásluhy na našom prístupe do Európskej únie a súčasná e, vláda pána Plenkoviča zaznamenala ten najväčší pokrok. A my sme teraz nastúpili na čelo na predsedníctvo Európskej únie. Venujme prosím celé naše úsilie a odhodlanie tejto veci. E, náš e, bulharský kolega Nepotrebuje tlmočenie, pretože ja som hovoril po bulharsky. Aha, prepačte. Um, kolegi, bugarskom zástupniku som eh, objasnil, zapravo zachválil som sa za to pýtanie. Ja som vysvetlil svojmu kolegovi z Bulharska, respektíve skôr som sa mu poďakoval za jeho otázku pretože pýtal sa na chorvátsku víziu Západného Balkánu a čo Chorvátsko urobí na to, aby tieto krajiny nejakým spôsobom uprednostnilo. Ja si myslím, že treba organizovať samity, nie kvôli tomu, aby sa robili nejaké podujatia, Jednoducho musí to viesť ku konkrétnym výsledkom. A ja si myslím, že toto je jeden z našich cieľov. Pokiaľ ide o otázku ľudských práv, bolo to spomenuté viackrát. Pokiaľ ide o Chorvátsko, je veľmi dôležité venovať sa otázke ľudských práv. Je to takisto hodnota, pre Chorvátsko ľudské práva, stabilita, sloboda, mier my by sme takisto chceli podporovať ľudské práva vo všetkých oblastiach, pokiaľ ide o napríklad e, vonkajšie aktivity a chceme navrhnúť konkrétne e, ciele, napríklad pokiaľ ide o Afriku, pokiaľ ide o krajiny Sahelu. Tieto si vyžadujú našu pomoc, vyžadujú si našu pomoc a tá situácia je alarmujúca Žiadajú od nás teda nie len materiálnu alebo finančnú pomoc, ale žiadajú od nás konkrétnu formu pomoci na to, aby sme zabezpečili stabilitu v tejto časti regiónu v Afrike. Takže prirodzene ten akčný plán pre demokraciu a ľudské práva musí reflektovať aj nové globálne výzvy, ako napríklad klimatické zmeny, nové technológie a umelú inteligenciu, ale takisto aj oblasť migrácie, ochrana práv detí a žien. Toto by malo pokračovať ďalej, aby to bolo aj naďalej prioritou, ktorým sa budeme venovať. Pokiaľ ide o Turecko, uvedomujem si, alebo spomínam teda Turecko preto, že poznáme problémy, ktoré sa týkajú tejto krajiny. Turecko je veľmi dôležitým hráčom z geostrategického uhla pohľadu a potrebujeme mať aj naďalej otvorené kanály e, s touto krajinou. Avšak samozrejme znepokojuje nás tá situácia, ktorá sa týka ľudských práv, ale e, takisto sme odsúdili tú situáciu, ktorá sa v tej krajine deje, ale Závisí to aj od Európskej únie, ako chce presvedčiť tretie krajiny, a teda nie len Turecko, teda ostatné krajiny, ako by sa lepším spôsobom dodržiavali ľudské práva. Je to teda misia Európskej únie. Ak Európska únia chce byť veľkým hráčom, tak musíme preukázať našu pripravenosť a aktívnu úlohu. A teda je to úloha Rady pre zahraničné záležitosti ale je to zároveň úloha nás všetkých, pretože aj my všetci sme Európskou úniou. Európsky parlament a všetky ostatné inštitúcie Európskej únie, ako napríklad Rada Európy, e, Rada Európskej únie, my musíme sa snažiť spolupracovať aktívne v tejto oblasti. Takisto podporujeme delegovaného ministra. Je to pani Nikolina Brnic, ktorá bude reprezentovať nás na Rade Európskej únie v rámci Európskeho parlamentu. Takže ona príde, bude prítomná a bude takým prepojením medzi Európskym parlamentom a Radou Európskej, Radou Európskej únie. A pokiaľ ide o Čínu, Čína prirodzene je teda treťou krajinou a mali by sme dodržiavať alebo rešpektovať to, že Čína je veľký hráč a musíme dvojnásobne kontrolovať to, čo potrebujeme. Na jednej strane musíme byť schopní vyvinúť určitý nátlak, ale mať aj spoluprácu. Pokiaľ ide o to, že ste spomenuli Číňang, že tu je možnosť podporovať všetky tri piliere. Čína musí dodržiavať ľudské práva, mier a bezpečnosť. Prirodzene schopnosť Európskej únie spolupracovať s Čínou v oblasti ľudských práv. To je dôležitý aspekt bilaterálnych vzťahov. Dnes do poludnia som počul, predstaviteľku alebo poslankyňu Švédska. Ona spomenula teda to isté. a Ja som jej povedal, že závisí to od Európskej únie, aby sme preukázali určitú mieru solidarity. Teda napríklad pokiaľ ide o Švédsko, Švédsko ak sú tu určité problémy, treba chrániť v Európskej únii naše vlastné záujmy. Ďakujem pekne aj ja vám, vážený pán minister. Týmto sa dostávame k druhému kolu. Dostanú slovo všetci prihlásení poslanci. Mám tu zoznam za EPP, pán Gáler a ďalší. Mr. Kuster, Mr. Navridis, Mr. Neuser, Mr. Groschel, Mr. Deli. And that's it. A to je všetko. Očakávame Ehm, je ďalší bod e, o niekoľko minút, takže buďte strčtí, pán Galer. Vítajte vo výbore, sedím tu napravo, ak ma chcete vidieť. Vítajte tu vo výbore aj z mojej strany a teší ma, že ste hrdí na to, že ste prevzali predsedníctvo. Také predsedníctvo by som si želal aj pre Nemecko a želám vám všetko dobré. Mali sme cez víkend e, konferenciu o Líbii a e, bol vyjadrený taký opatrný optimizmus a začínajú jednotlivé diskusie, e, teda napríklad e, znovu obnovenie misie Sofia. Počuli ste už od kolegov vyjadrenia a ako by ste sa k tomu postavili vy, mali by sme znovu sa vrátiť k tejto misii v plnom rozsahu, e, ísť tam aj loďami a teda urobiť niečo, čo sme nerobili, skontrolovať, či sa dodržiava zbraňové embargo. To e, v konkrétnej situácii závisí od toho, či e, budeme musieť kontrolovať akú loď alebo nejakú loď, ktorú nekontroluje NATO a potom Otázka, či vy po tomto víkende máte dojem, že medzičasom všetky krajiny, respektíve 27 zvyšných krajín EÚ eh, vzhľadom na Líbiu eh, sú na jednej strane, pretože tu boli signály, že eh, generál Hefta z Francúzska má sympatie, či toto bolo prekonané v tomto zmysle a či to znamená, že uznávanú vládu podporíme, e, pokiaľ to bude možné v našich silách. Ďakujem, pán Köster e, SD. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem veľmi pekne, pán minister. Chcem nastoliť otázku e, situácie e, migrantov, teda utečencov na vonkajšej hranici e, Bosny a Hercegoviny. Mm, hovorilo sa o obhajobe ľudských práv vo svete, ale myslím, že je dôležité a súvisí to aj s našou dôveryhodnosťou, či my dodržiavame ľudské práva a základné práva na našej strane. A chcem uh, E, sa vyjadriť k problému, akým spôsobom sa zaobchádza s utečencami na vonkajšej hranici Chorvátska s Bosnou Hercegovinou. Mm, e, ilegálne e, vracanie na tejto hranici chorvátskymi úradníkmi sú už dokumentované nielen mimovládkami a médiami, ale sú aj E, potvrdené bývalým chorvátským e, prezidentom. Chorvátska e, policia zle zaobchádza s utečencami, berú sa im topánky, mobilné telefóny a tiež sa im odobrá ľudské právo na žiadosť o azyl. To porušuje existujúce právo. Chorvátsko má možnosť e, od komisie e, vstúpiť do Schengenu. E, no a v kontexte tejto praxe navracovania násilného si myslím, že takéto vstúpenie do Schengenu je naozaj otázne. Ako budete monitorovať hranice, aby ste zabezpečili, že zle zaobchádzanie s utečencami bude vyšetrené a pachatelia budú stíhaní? Ďakujem. E, pán Gošel, kolegovia, maximálne 1 e, minúta 30 musíme skončiť o pol. Ďakujem. E, budem pokračovať našim regionálnym jazykom. Chcem vysvetlenie, respektíve objasnenie. V prvej časti, pán minister, ste hovorili o niektorých z vašich priorit a úloh a v kontexte ústavných zmien na základe odporúčaní e, Európskej komisie by ma zaujímalo, či to znamená, že politické zastúpenie e, troch krajín v Bosne a Hercegovine znamená, že bude vytvorené znovu e, samostatné územie, alebo či e, odporúčanie Európskej komisie bude zohľadnené. A toto odporúčanie je jedno z najlepších e, za poslednú dobu. Čiže znamená to, že zabezpečíme politické práva na kolektívnej úrovni, alebo to znamená tretí územný subjekt ako e, e, z Datanu 3 a nie z Datanu 1. Ďakujem e, teraz za EPP Sančana Glavak. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán minister. Pokiaľ ide o európsku susedskú politiku, tak východné partnerstvo je veľmi dôležité, pretože cieľom je posilniť politickú a ekonomickú spoluprácu. A máme tu predsa postsovietské republiky Tbilisi, Gruzinsko, e, Moldavsko a ďalšie. Dnes ráno sme mali stretnutie s príslušnými e, korešpondentami. Je jasné, že e, prioritou Európskej únie na východe a Kaukaze je mier, prosperita, právny štát vďaka e, asociačným a stabilizačným dohodám, Daytonským dohodám a všetkým dohodám, ktoré e, boli potom napísané, tak sme sa dostali do vyššej etapy. Avšak, pán minister, ja by som si želala, aby ste mi povedali, ako chce pristupovať Chorvátsko k východnému partnerstvu, k novým výzvam a k novým okolnostiam, v ktorých sa tieto štáty nachádzajú. No a e, posledný e, zo štyroch kolegov, pán Navridis, ďakujem. Som tu možno, že si bude dobre, keď si dáte slúchadla, vraví e, rečník. E, na začiatku ste, pán minister, vraveli, že je potrebné bojovať proti terorizmu a extrémizmu. Ale my ako Európska únia, čo tu môžeme urobiť? Pozrime sa na Turecko. E, je tam e, vlastne taká skrytá diktatúra. A čo tam robiť? Národ a e, európske občania očakávajú, že vodcovstvo Európskej únie bude efektívne, keď sa bude keď, a treba vziať do úvahy realitu. Z toho, čo hovoríte vy a čo odznelo aj v iných výboroch, z toho, čo vy navrhujete engagement, a teda spoluprácu, ktorá už bola schválená, ale vieme, že s Tureckom to stroskotalo a máme tu ďalšie dve dôležité momenty. Nie len, že e, stroskotala, ale vzhľadom na správanie Turecka a Erdogana e, vo východnom stredomorí, e, rada, ktorej teraz predsedáte, sa jednomyselne rozhodla a navyše kolegiálne sa rozhodla, že sa uvalia sankcie. A teda ako chceme ísť týmto smerom, ako chceme čeliť terorizmu a extrémizmu, ktorý e, Turecko vo východnom stredomorí podporuje skôr, ako bude neskoro, ako napríklad na Cypre, Sýrii, Líbii a v ďalši, na ďalších miestach. Ďakujem, pán Milan Mon. E, pán minister, ja vítam to, čo ste povedali o e, južnom a nielen východnom partnerstve. E, konferencia z, Línio, z Líbiou je dôležitá, ale stredo Zemné more je veľmi dôležité Máme tam predsa aj iné dôležité krajiny ako Maroko, Alžírsko a ja dúfam, že aj e, týmto krajinám Južného Stredomoria sa budete venovať. A takisto vítam, že ste venovali posledné slova Latinskej Amerike, ktorú, na ktorú mnohé predsedníctva zabúdajú. Latinská Amerika je prirodzeným spojencom Európskej únie. A chcem pripomenúť, že Venezuela je naďalej, tam je situácia zložitá. Zajtra pán Borel príjme e, prezidenta Gajdoa a ja by som bol rád, keby sme počas tohto predsedníctva mohli bojovať aj za ľudské práva a prijať možnosti, prijať opatrenia proti Madurovmu e, režimu. Ďakujem. Thank you. Mr. Neuser, Norbert. Pán Neuser Novat, ďakujem veľmi pekne. Pán minister sedím naľavo. No, spomenul ste množstvo priorít konferencií, ale keď európska krajina má predsedníctvo, tak hostujete spoločné parlamentné združenie krajín AKP a väčšinou, teda mala by to byť úloha eh, Chorvátska eh, Eh, hostovať túto konferenciu, ktorej sa zúčastňuje viac ako 100 krajín. 100 krajín. Vaša vláda eh, k tomuto prístupuje váhavo, takže otázka, čo eh, GPA, či Chorvátsko je ochotné hostovať túto konferenciu alebo nie. A posledný rečník Andor Deli. Ďakujem, pán minister, ďakujem, pán predseda, ďakujem, že ste sa podelili o vaše myšlienky, čo sa týka eh, rozširovania v podstate mm, úloha vášho predsedníctva bude dvojaká. Najprv budete musieť no, presvedčiť skeptických členských štátov a na druhej strane e, e, obnoviť dôveru e, kandidátskych krajín Západného Balkánu Takže e, e, na základe e, stretnutia premiérov sa pýtam, nakoľko ste optimisticky, či sa vám podarí docieliť nejaký zlom až do jarného samitu. Dobre, žiadne ďalšie. Pán generálny tajomník NATO Ehm, máte eh, o 5 minút viac, eh, takže ehm, máte 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán poslanec. Hovorili ste o Sofii. Rada pre, na Rade pre zahraničie sme sa dohodli, že operáciu Sofia znovu oživíme, znovu teda budeme v nej pokračovať. Čo sa týka um, um, zasadnutia uh, uh, v nedelu, uh, tak um, dosiahli sme ďalší pokrok. To znamená, budeme monitorovať, budeme monitorovať prímerie a samozrejme Eh, budeme zodpovední za eh, eh, dodržiavanie zbraňového embarga. Čiže v podstate niečo sa nám podarilo, ale e, samozrejme ešte si to vyžaduje ďalší čas a diplomáciu. Pán Borel sa intenzívne zasadzoval za to, aby využil všetky prostriedky. E, takže pokiaľ ide o Bosnu a Chorvátsko, pokiaľ ide o migráciu a v Bosne a Hercegovine tam vám môžem povedať, že Chorvátsko bráni svoje národné hranice, ktoré sú zároveň vonkajšími hranicami EÚ proti e, nelegálnym migrantom. Chorvátsko e, hrdo bráni svoje hranice a proti týmto fenoménom a to je napokon povinnosťou všetkých demokratických štátov. Takže my sme, my sme zároveň e, ochrancami územia, ktoré je zároveň územím Európskej únie. Pokiaľ ide o slovinského kolegu, ktorý, sa, e, ktorý položil otázku ohľadne reprezentatívnosti, my podporujeme e, pre každého občana žijúceho v demokratickej krajine, aby mu boli garantované konštitučné ústavné práva. E, tu nie je žiadna koncepcia nejakého nového teritoriálneho celku. Chorvátsko prvé uznalo e, nezávislosť a územnú celistvosť Bosny. Východné partnerstvo je tiež jedno z našich priorít, aj keď tam nejde len o to, aby sa vytvárala percepcia, e, pokiaľ ide o priblíženie e, z, so západným Balkánom, ale my sa chceme priblížiť aj k našim východným partnerom a my podporujeme všetky inštitúcie, ktoré bojujú za reformy a posilnenie demokracie. E, my chceme konsolidovať ich kapacitu, v boji za to, aby v ich krajinách boli prijaté také opatrenia, ktoré navrhuje Európska únia, tak, aby im bola garantovaná európska perspektíva. Samozrejme, že my e, to robíme otvorene. Pokiaľ ide o oblasť Stredozemného mora, tak Chorvátsko e, v apríli e, v meste Šibenik na Jadranskom pobreží organizuje konferenciu, ktorá je venovaná Stredozemnému moru. Pozvané boli všetky e, krajiny, ktoré, žijú, ktoré sa nachádzajú na pobreží Stredozemného mora. Chorvátsky parlament sa e, tejto konferencie e, aktívne zúčastňuje a sú tam, prebiehajú momentálne výmeny názorov z európskymi poslancami a tak ďalej. Chcem ešte povedať, že pokiaľ ide o posledné otázky týkajúce sa pokroku, ak si my želáme silnú Európsku úniu, ak si želáme skutočne byť aktérom presadzujúcim miera stabilitu na, vo svetovom meradle, je potrebné začať sa starať o našich bezprostredných susedov. Musíme investovať do mieru a stability v týchto krajinách, pretože to, čo dosiahlo tak Chorvátsko ako aj Slovinsko, môžu byť príkladom pre tieto e, štáty západného Balkánu a môžeme im ukázať, že aj oni majú všetky možnosti, aby dosiahli takéto výsledky. My musíme zdieľať našu, našu skúsenosť, našu expertízu, e, lebo naše dve krajiny sú plnoprávnymi členmi Európskej únii. E, Ehm, chcel by som upozorniť, že Jadranské more nie je len chorvátskym morom, je to Európske more a ja dúfam, že my budeme môcť rátať s vašou podporou, ehm, pokiaľ ide o ehm, šengenský priestor a náš prístup k nemu. Európska komisia už tomu dala zelenú, uznala, že Chorvátsko uspokojuje 8 kritérií na to, aby bolo prijaté do šengenského priestoru. My sme hrdí, pokiaľ ide o aktivitu chorvátskej polícii pri ochrane a záchrane na hraníc proti organizovanému zločinu, e, proti nelegálnej imigrácii a tak ďalej. Jedným, jednou z našich priorít je teda táto Európa, ktorá ochraňuje, a to tak navonok, ako aj vnútorne. Európska únia sa musí chrániť proti ilegálnym migrantom a proti zločinu. Ďakujem. Pán minister, eh, keďže ste boli v Berlíne pred eh, eh, nástupom chorvátskeho predsedníctva, sa rozlučím po nemecky. Ďakujem, že ste nám poskytli odpomene v mene všetkých všetkých poslancov eh, chcem povedať, že chorvátskemu predsedníctvu želáme veľa úspechov. Preberáte predsedníctvo počas turbulentných časov, ehm, takže máte, čaká vás veľa práce. Želám vám veľa úspechu eh, pre Balkánsky summit začiatkom maja. Bolo by dobre, keby sme získali lepšiu príležitosť počas vášho predsedníctva, e, pokiaľ ide o prístupovú politiku a tu ako susedská krajina šiestich dotknutých e, štátov máte dosť e, dobrú expertízu, takže vám aj celému vášmu týmu všetko dobré a takisto